Colleagues, if everyone is ready, we can begin. Ak ste pripravení, začneme. Usadte sa prosím každý. Kolegovia, ide tu o spoločné zasadnutie výboru pre právne otázky a LIBE pod, eh, podľa pravidla 55. Som veľmi rád, že tu je spolupredseda Výboru pre právne otázky na tomto spoločnom hlasovaní o programe Spravodlivosť, Justice. Kým začneme hlasovať, pani spravodajkyňa Heidi Hautala z výboru Jury a Jozef Weidenholzer za Libe. Chcete sa k tomu vyjadriť? Ak nie, začneme hneď hlasovať. Ste pripravení? Budeme hlasovať všetko. Všetko bude elektronicky. Prosím, pripravte si elektronické kartičky. Vy, čo ste prišli z výboru Júry, pozmenujúci návrh 101. Hlasujte, prosím. Všetko elektronicky. Áno, to hovorím len pre kolegov z Júry. Hlasujte, prosím. Pozmenujúci návrh 101. Už ste to všetko zvládli? Odhlasovali? Všetci? Počkám ešte, pauzička, kým sa každý pripraví, usadí. Ešte stále môžete hlasovať. Odhlasovali ste? Končím hlasovanie. Prichádza spravodajca. Chcem ešte, aby hlasoval aj on, takže už sa to ukončilo? Už sa hlasovanie ukončilo? Nie, nie, hlasovanie je ešte otvorené, hoci mne zmizla obrazovka. Áno, spolu spravodajca hlasoval, tak teraz je už konečne hlasovanie uzavreté. Čo sa stalo tomu stroju? Stroj nechce čakať tak dlho, kým hlasujeme. Znervoznili sme hlasovacie zariadenie. Končím hlasovanie. Prešlo to. Kompromis 1. Hlasujte, prosím. Končím elektronické hlasovanie. Prešlo to kompromis 2. Hlasujte prosím. Končím hlasovanie. Je schválený pozmeňujúci návrh 122. Hlasujte prosím. Teraz končíme. Až teraz končí hlasovanie. Schválené. Ďalej, kompromis 3. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prešlo to. Kompromis 3A. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. Pozmenujúci návrh. 129. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 0. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končí. A je to zamietnuté. Návrh 131. Hlasujte, prosím, elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 132 pozmeňujúci návrh. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 133. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 134. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Kompromis 4. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 9. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. Kompromis 5. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválený pozmeňujúci návrh 142. Môžete hlasovať. Končím hlasovanie. 142 schválená. Kont 21. Hlasujte prosím. Nech sa páči. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 6. Nech sa páči. Hlasujte. Končím hlasovanie. Schválený kompromis 7. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Prešiel kompromis 8. Hlasujte, prosím. 8. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. FAM 29. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Schválený. Budg 7, bač 7, hlasujte prosím. Končím hlasovanie. Schválený. Pozmenici návrh 151, hlasujte prosím. Končím hlasovanie. Je zamietnutý. Kont 25, hlasujte prosím. Končím hlasovanie. Schválený 151. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Schválený. Pozmejúci návrh 152. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Kompromis 10. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválený kompromis 11. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Schválený. FAM 2. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. Kompromisný pozmeňujúci návrh 12. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie schválený. Kompromis 13. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Schválený kompromis 14. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Schválený. Pozmeňujúci návrh 55. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie schválený. Kont 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. FAM 7. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. Kont 5. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Schválený. Pozmejúci návrh 57. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. Pozmejúci návrh 58. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. FAM 8. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Schválený. Kompromis 15. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 61. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Schválený. Kompromis 16. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Schválený. Pozmeňujúci návrh 67. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. FAM 10. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. Kompromis 70. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. Pozmenujúci návrh 70. Končím hlasovanie schválený. FAM 13, nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Schválený kompromis 18, nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Schválený kompromis 19, hlasujte prosím. Končím hlasovanie. Schválený kompromis 20. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. Pozmeňujúci návrh 78. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Schválený. Kont 10. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Kompromis 21. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Prijatý. Kompromis 22. Chceli ste 79? Čo Johnovi, nech sa páči. 79? Ospravedlňujem sa. E, Šnari, máte pravdu. Vrátime sa k pozmenujúcemu návrhu 79, čiže rušíme kompromis 21. Ospravedlňujem sa, hovorí pán predseda. Hlasujeme k 79. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Schválený. Ospravedlňujem sa, kolegovia. Kompromis 21. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. Kompromis 22. The vote is open. 22. Hlasujte, prosím. The vote is closed. Končím hlasovanie. Schválený. Kompromis 23. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. A je to schválené. Kompromis 24. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. si návrh 88. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. Kompromis 25. Hlasujte, prosím. Prepačte, ospravedlne sa predseda. Ešte FAM 17. FAM 17 hlasujeme o FAM 17. Už druhá chyba. Končím hlasovanie. Schválený. Kompromis 25. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. Kompromis 26. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. Pozmenujúci návrh 93. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. Rozpočtový dvojka, bač 2. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. Rozpočtový 3. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. Kompromis 27. Hlasujte prosím k kompromisu 27. Končím hlasovanie. Schválený. A teraz 95. Nie? Áno, pretože ak je to prijaté, prechádzame na 95. Takže 95. 95 kolegovia, hlasujte, prosím. Teraz končím hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Kont 15. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. a schválený. Kon 16. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. Kompromis 28. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Schválený rozpočet 4. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválený pozmenujúci návrh 11. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Schválený pozmenujúci návrh 99. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválený kompromis 29. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Schválený Bač 1. Hlasujte. Koniec hlasovania. Schválený. A teraz návrh správy v takto pozmenenom znení. Nech sa páči elektronicky. A každý odhlasoval. 46 za, 6 proti, dvaja sa zdržali. Gratulujem pani Haltala, pán Vajda Holcer, kolegovia. Veľmi pekne ďakujem kolegovia z výboru Júri. Uh, no, we have more votes. We have more votes. So, so um, Libe colleagues, if you... Takže kolegovia z Libe, prosím, zostaňte tu, budeme hlasovať ďalej. Ešte musíme resetovať prístroje. Počkame, kým kolegovia z vyvolujú Júri, neviem ako to slušne povedať, odídu a potom budeme hlasovať ďalej ako výbor Libe.